Teraz prichádzame k hlasovaniu. Prvý bod je odporúčanie do druhého čítania o stanovisku o právach pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Takže blok 1. Tí, ktorí sú za, ktorí sú proti, zdržali sa schválené. A týmto vyhlasujem stanovisko rady za schválené so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi. Gratulujem. Ďalšie je hlasovanie o uznesení o dobrovoľných dohodách o partnerstve v rámci režimu FLECT, ktorí sú za ktorí sú proti, zdržali sa. To nebolo schválené. Druhý pozmeňujúci návrh, ktorí sú za, ktorí sú proti, zdržali sa. Môžeme to skontrolovať, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 2. Všetci hlasovali. Hlasovanie teraz uzavreté. a to nebolo schválené. Posmejúci návrh 3, tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa. To tiež bolo veľmi tesné, chcem to skontrolovať, takže pozmejúci návrh číslo 3, hlasujeme. Odhlasovali ste, teraz je hlasovanie ukončené. To tiež zamietame. Teraz e, tu hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Ktorí sú za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz správa od pána Žado. Tuto budeme e, po jednom hlasovať. Menovito hlasovať. Všetci hlasovali. Hlasovanie je ukončené a to je schválené. Gratulujeme spravodajcovi. Teraz druhá správa od pána Žado. Opäť menovite, ktorí sú za, proti, zdržali sa. To je schválené. Gratulujeme opäť e, nášmu spravodajcovi. Ďalšia položka je hlasovanie o návrhu uznesenia o dohode o partnerstve medzi ES a tichomorskými štátmi, ktorí sú za pozmeňujúci návrh 4, ktorí sú proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2, ktorí sú za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 5, za, proti, zdržali sa, to nebolo je vôbec jasné. Môžeme si skontrolovať pozmeňujúci návrh 5? Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. A to je schválené. Pozmeňujúci návrh 7 e, za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 6 Opäť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Odhlasovali ste. A to je zamietnuté. Pozme si návrh 3, ktorí sú za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozme si návrh 1, za, proti, Zdržali sa? Schválené. Teraz tu máme hlasovanie menovité o celom návrhu uznesenia. Hlasovanie je teraz ukončené. Schválené. Teraz správa pána Martina o dočasnej dohode o partnerstve medzi ES a Tichomarskými štátmi tu budeme hlasovať, kto je za. Nemáme tu nejaké pozmeňujúce návrhy, proti, zdržali sa, schválené. Gratulujeme, pán Martin. Ďalší bod je hlasovanie o piatich návrhoch uznesení o medzinárodných osvojeniach v Európskej únii. Teraz dávam hlasovať ako o celku, ktorí sú za, proti, zdržali sa, schválené. Tak aj tým pádom aj všetky štyri ostatné. Teraz ďalší bod e, je dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Srbskom. Máme tu pozmeňujúci návrh 4. Je to ústny pozmeňujúci návrh. Pani Lunaček. Mám ústny pozmeňujúci návrh k tomuto a ide o vyškrtnutie poslednej časti. A tu hovoríme o tom, že s Kosovom by sme mali e, vstúpiť do rokovaní bez e, ďalšieho jednateľa o štatúte Kosova. Máte nejaké uh, námietky? Pán Poselt? Áno, chcel by som iba odporúčať, aby sme hlasovali za za týchto okolností. Ďakujem veľmi pekne. Takže pozmenujúci návrh 4, tak ako bol pozmenený, otváram menovité hlasovanie. Všetci odhlasovali. Hlasovanie ukončené. A to je schválené. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 8. Budeme hlasovať v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Skontrolujem to, ak chcete. Takže otvoríme e, prvú časť e, odseku 8. Už ste odhlasovali, hlasovanie je ukončené a je to schválené. Druhá časť, môžem vidieť tých, ktorí sú za? Proti? Zdržali sa? To je jasne schválené. Odsek 11, tu máme dva pozmejúce návrhy. Kto je za prvý? Proti? Zdržal sa? Schválený. Potom si návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Skontrolujem to. Dobre. Takže si návrh 5. Kontrolujeme si návrh 5. Už ste odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 6 e, bol stiahnutý a prechádzame k odseku 12, pozmeňujúci návrh 8. Myslím si, že tu je o ústny pozmeňujúci návrh od pána Kacina. Pani podpredsednička, pokiaľ ide na dôležitosť ľudských práv, Eh, chcel by som menovite hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 8, eh, pretože tu ide o nešťastné rozhodnutie srbskej vlády nezúčastniť sa odozdávania eh, Nobelovej ceny za mier v Osle. Zároveň je alarmujúce, že ombudsman Srbska sa rozhodol zúčastniť menej srbského ľudu je to vlastne posolstvo vyslané celému svetu, že sa nedá obchodovať s ľudskými právami. E, chcem, aby sme hlasovali za tento pozmeňujúci návrh. Takisto e, by som chcel predložiť aj kompromisný návrh, pozmeňujúci návrh, ktorý pripravila pôvodne pani Maria Eleny Kopa Chcel by som dodať slovo initial, teda pôvodný medzi e, slova vláda a rozhodnutia. Takže to bude znieť takto. Ľutuje pôvodné rozhodnutie vlády nezúčastniť sa odovzdávania Nobelových cien mier v Osle 10. decembra. Ale na druhej strane vítame vlastnú iniciatívu ombudsmana zúčastniť sa odovzdania. Ako považujeme to za zodpovedné rozhodnutie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Kacín. Najprv sa budeme zaoberať e, ústnou, ústnym pozmeňujúcim návrhom. Máte niečo proti tomu, aby sme tam sunuli to slovo pôvodný? Dobre, v takom prípade nemôžete predložiť takýto ústny pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o menovité hlasovanie. Máte niekto niečo proti menovitému hlasovaniu? Je to v mojej právomoci, alebo eh, budeme hlasovať o tom, či budeme mať menovité hlasovanie alebo nie. Dobre, takže budeme menovite hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 8 v pôvodnej podobe. Takže otváram hlasovanie. Každý odhlasoval. Hlasovanie ukončené. A to je zamietnuté. si návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa schválené. E, Prepačte, pán Svoboda? Ale predsa sme nehlasovali o pozmeňujúcom návrhu 8. Hlasovali sme? Ja som to nebol, aha. Dobre. Mne sa zdalo, že sme hlasovali iba o tom, e, či môžeme menovite hlasovať o tom úsmevnom pozmeňujúcom návrhu. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz hlasujeme o návrhu uznesenia ako takého. Nech sa páči, môžete hlasovať. Všetci ste odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. A to sme schválili. Teraz správa pána Kacina o dohode medzi EÚ a Srbskom. Takže menovite hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. To je schválené. Gratulujem pánovi Kacinovi. Ďalšia položka je správa pani Matias o Európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií. Menovite hlasujeme, hlasovanie je otvorené. Všetci odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. A to je schválené. Gratulujem pani Matias. Ďalej je to návrh uznesenia zo strany petičného výboru a týka sa inhalátorov pre astmatikov. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. Tu máme 6 návrhov uznesení o situácii na Haiti rok po zemetrasení. Takže hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalší bod sú dva návrhy uznesenia o porušovaní slobody prejavu a diskriminácie diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v Litve. Štyri politické skupiny predložili tieto návrhy uznesenia. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 2 je rozdelený na dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Chcela by som si hovoriť tú druhú časť. Môžeme hlasovať o druhej časti odseku 2. Všetci ste odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. A je to schválené. si návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 5, e, dve časti, kto je za, proti, Druhá časť, tá prvá bola schválená, prvá, druhá za, proti, zdržali sa. To nie je jasné. Mohli by sme elektronicky overiť druhú časť odseku 5. Hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozrieme si návrh 4 za, proti, zdržali sa schválené. Pozrieme si návrh 5 za, proti, zdržali sa. Kontrola. Pozmeňujúci návrh 5. Kontrolujeme hlasovanie, prosím. Odhlasovali ste. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Citácia 8, kto je za? Je zase to veľmi tesné. Elektronicky budeme hlasovať o tomto úvodnom ustanovení 8. Odhlasovali ste schválené. Pozrieme si návrh 1. Kto je za? Proti? Schválené. E, úvodné ustanovenie F. Za, proti, zdržali sa, to je opäť veľmi tesné. Môžeme sa venovať teraz úvodnému ustanoveniu F. Všetci ste odhlasovali. schválené. Úvodné ustanovenie H, kto je za, proti, schválené. Kontrolujeme úvodné ustanovenie H. Všetci ste odhlasovali, hlasovanie je ukončené, to je schválené. Tak teraz celý návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz vysvetľovanie hlasovania.